<clears throat> Dear colleagues. We had uh, better start. Stení kolegovia a kolegyne, musíme začať, pretože Linda mešká, ale uh, dohodli sme sa so sekretáriátom, že ja teda uh, započnem zasadnutie a budem, budem predsedať zasadnutiu, pokým nepríde Linda medzi nás. Začneme teda prijatím programu. Prijatím programu schôdze máte to k dispozícii už vo vašich zložkách. Súhlasíte? Môže to byť. Dobre, nikto neprotestuje. A vzhľadom na viaceré neprítomnosti nemáme tu chorvačtinu. A pasívne tlmočenie bude k dispozícii a z tohto jazyka. A pokiaľ viete, v stredu a štvrtok tento týždeň budeme mať dni európskeho rozvoja, rozvojové dni. Bude to na mieste Turen Taxi v Bruseli. Zhruba 5000 ľudí sa prihlásilo a vlastne s tým, z tohto sa stalo tejto téme podujetie je skutočne jedna z najväčších a je to taká vlajková loď, pre, pokiaľ ide pre rozvoj, do, rozvoj v roku 2015 predseda Schulz s pánom Junckerom otvoria toto podujatia. Luxemburský predseda vlády, ako aj lotišský predseda vlády, tam bude, takisto tam bude Melinda Gates ako špeci- mimoriadný host. Viac ako desiatka poslancov sa tam zúčastní na diskusiách vrátane panela, ktorý zorganizoval náš výbor vo štvrtok do poludnia 10.45 v auditoriu A2 k téme ako rozvojová pomoc môže efektívnym spôsobom bojovať proti korupcii a podporovať dobrú správu vecí verejných. Náš kolega pán Štýr bude moderovať tento panel a Charles Görens takisto sa zúčastní na tomto podujatí. Ja, teda bude tam Linda na tom záverečnom paneli a všetky tieto diskusie budú takisto aj vysielané cez internet naživo a 3. júna 14.30, to znamená o pol tretej. Tu bude spoločná, spoločné zasadnutie koordinátora AFDV, bude to otvorené pre všetkých poslancov, bude tu výmena názorov o prioritách pre valné zhromaždenie, bude tam pán Xamang Ante Butesa, a ktorý je predsedom valného zhromaždenia. A takisto tu bude o 6. Eh, otvorené parlamentáriu. Eh, tam bude dočasná výstava, budú tam fotografie ohľadne eh, potravinového programu a téma je, čo nás všetkých spája. Istotne si pamätáte, že DV organizovalo recepciu začiatkom marca, kde boli tieto fotky e, vlastne vystavené v parlamente a v rámci parlamentária budú k dispozícii k nahliadnutiu dokonca ešte väčšiemu množstvu návštevníkov. Ďalší deň, 4. júna, do poludnia od 9. do pol e, jednej bude mimoriadne spoločné, joint, e, spoločné zasadnutie afed 9. Bude tu e, téma pomoci pre Irak, budú tu takí rečníci ako napríklad aj pán komisár Stylianides a pán Kan, pani Kan, ktorá je e, z OSN pre humanitárne záležitosti a v neposlednom rade v pondelok 6. 6. júna v Štrasburgu zhruba o 7. 7.45 budeme mať e, s rozpočtovým výborom e, spoločné zasadnutie, kde bude Európsky dvor auditorov prezentovať e, prezentovať správu ohľadne systému zacieleného na monitorovanie reforiem. Takže toto sú vlastne oznámenia pani predsedajúcej, ktoré som prečítal na miesto nej a týmto pádom sme vlastne tento bod oznámenia predsedajúcej vybavili. A ďalší bod, to je schválenie zápisnice zo schôdze z 20. apríla 2015. Tieto, táto zápisnica z 20. apríla 2015 máte k dispozícii. Ak sú tu nejaké pripomienky k tejto zápisnici, poprosím vás, informujte sekretariat pred koncom zasadnutia. Ak nie sú žiadne pripomienky prijaté do konca zasadnutia, tak tieto tak táto zápisnica bude považovaná za prijatá. A potom tu máme bod číslo 4 na dnešnom programe. Je to prijatie rozhodnutia odporúčaní koordinátorov. Takisto ste dostali aj návrh rozhodnutia koordinátorov zo zasadnutia z 20. mája v roku 2015. Ak máte nejaké pripomienky, poprosím vás, informujte sekretariat ešte pred koncom tohto zasadnutia. Ak nedostaneme do konca zasadnutia žiadne pripomienky, tak budú v tejto podobe prijaté. A oznámenie komisie. Predstaviteľa komisie chcú niečo povedať? Nie, nemáme oznámenia. Ďakujeme veľmi pekne. Takže už máme aj piatý bod uzatvorený a môžeme prejsť k ďalšiemu. Bod číslo 6. Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v oblasti rozvojovej spolupráce. Máme tu preskúmanie návrhu správy. A teraz by som rád dal slovo spravodajkyni pani Eleny Theocharous. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja pochádzam z jednej menej rozvinutých krajín Európskej únie. Celú noc som cestovala, aby som vôbec mohla byť s vami. A dúfam, že máte správu vo vašich zložkách pred vami. A ja budem teda sa snažiť prezentovať to relatívne rýchlo na to, aby sme mali možnosť vypočuť si hlavne vaše pripomienky. Návrh sa teda, návrh tohto preskum, tejto tohto návrhu správy je úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v oblasti rozvojovej spolupráce a ja som prevzala zodpovednosť venovať sa tejto dôležitej téme. Pokiaľ ide o účel uznania dôležitosti miestnych orgánov v zmysle rozvojovej politiky v Európskej únie, a by sme mohli prezentovať stratégiu a zlepšiť stratégiu miestnych aktérov na to, aby sme dosiahli naše ciele. To znamená dosiahnuť prekvitajúce komunity v menej rozvinutých čas- krajinách. Toto stratégiou chceme posilniť účasť miestnych orgánov v implementácii na rozvojových projektoch koordinovanejším a efektívnejším spôsobom a dôležitosť úlohy miestnych orgánov v rozvojovej politike európskej už bola zdôraznená viackrát, predovšetkým pokiaľ ide viaceré oznámenia Európskej komisie, ale rovnako aj vo viacerých prístupoch, ako k tomu pristupovajú i Spojené národy. Ja súhlasím s nimi všetkými, berúc do úvahy, že miestne orgány sú dôležité pre rozvojovú pomoc a to je vlastne tá prvá kapitola aj samotnej správy pretože prinášajú tú pridanú hodnotu pre sociálne hospodárske procesy tým, že prispievajú k znižovaniu chudoby a vlastne prispievajú k dosahovaniu ďalších milenových cieľov a zlepšenie systému správy vecí verejných. Zabudla som poďakovať kolegom, kolegyňam za prípravu tejto správy. Ďakujem vám veľmi pekne. A ďalšia kapitola je vlastne úloha miestnych orgánov, pokiaľ ide o implementáciu mileniových cieľov, ktorá je dôležitá, predovšetkým v tom zmysle, ako sú dôležité aj mileniové ciele, pretože vlastne sa snažíme dosiahnuť vykorenenie chudoby a zabezpečiť jednotlivé služby. Pokiaľ je napríklad prístup k vode, sanitácii, primárnej zdravotnej pom- pomoci a vzdelávaniu, ako aj šírenie decentralizácie a zvýšenie miery spolupráce. Takisto by som sa chcela venovať aj agente ktorá bude tu pre ďalšie obdobie, kde chceme zabezpečiť jasnú víziu, pokiaľ ide o implementáciu výsledkov RIA+, kde berieme do úvahy úlohu miestnych orgánov a tu by som chcela zdôrazniť predovšetkým na autonómny cieľ, ktorý merú práve ľudské osídlenie a mesta. Táto iniciatíva vyjadruje potrebu obnovených európskych partnerstiev a mobilizácie viacerých zúčastnených stran, aby títo spolupracovali, aby sme zlepšili osvetu a definovali jednotlivé zodpovednosti medzi partnermi. Takisto sa sústredíme na súkromný sektor, ktorý je dôležitým faktorom, pokiaľ ide o e, malých a stredných podnikateľov cez jednotlivé súkromné politiky, kde sa vlastne implementuje efektívny mechanizmus zodpovednosti, ako aj jednotlivé zábezpeky, pokiaľ ide o životné prostredie. Partnerstva a mechanizmy, ktoré boli zriadené medzi štátmi a občanskou spoločnosťou, tieto sú veľmi nápomocné podpora domácej zodpovednosti, ako aj kapacít, to je ďalšia kľúčová otázka, pretože vlády musia byť zodpovedné tak domácemu, ako aj medzinárodnému, e, medzinárodným partnerom a treba transparentne posilňovať participáciu miestnych e, obyvateľov, migrantov, ako aj menšín v rámci rozvojových stratégií a investičného plánovania. A ďalšia otázka, ktorá vlastne súvisí aj s mojej vlastnej skúsenosťou, to je transfer kompetencií pre miestne úrady, to je veľmi dôležité predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu politik v prospech komunít, pokiaľ ide o dobrú správu veci verejných a pokiaľ ide o boj proti rozšírenej korupcii, ako aj administratíve na vyššej úrovni. Takisto je to spôsob, ako môžeme sa vyhnúť nekalým tokom peňazí a zabezpečiť dobré prostredie pre daňový systém pre medzinárodné a domáce podniky. Ďalšia výzva pre miestne úrady je posilnenie mobilizácie zdrojov a vytvorenie podmienok na to, aby sme podporili progresívnu reintegráciu neformálnych sektorov, bez toho, že by sme odradili inováciu. Takýmto spôsobom komunity sa uchránia pred brain trainingom a únikom mozgov a zabezpečia sa vytvorenie, zabezpečí sa vytvorenie pracovných príležitostí. Už sme o tom hovorili viackrát, predovšetkým pokiaľ ide o správu, ktorá sa týkala vykorenenia chudoby, ak si pamätáte. Takže takáto priama skúsenosť miestnych orgánov, pokiaľ ide o teritoriálny rozvoj, kde sa zohľadňa viac, po, potreby týchto komunít, tak to je veľmi dôležité. Toto správu chcem posiliť už existujúci rámec, ktorý má umožniť miestnym orgánom, aby fungovali ako aktéry pre rozvoj v súlade so všeobecným princípom, ktoré boli prijaté na medzinárodnej úrovni a zároveň chcem nastoliť otázku jednotlivé nekonzistentnosti, pokiaľ ide o mocov a zodpovednosť či týmto vzťahom medzinárodnými vládami a miestnymi úradmi. Myslím si, že miestne úrady sú subnacionálne orgány, mali by byť lepšie reprezentované na európskej scéne a mám očakávania, že sa lepšie zorganizujú na to, aby zazneli jednotným hlasom na donorských medzinárodných fórach. Na dôvážok by sme mohli vytvoriť na európskej úrovni viaceré nástroje, ktoré by umožnili týmto orgánom lepšie koordinovať ich kroky na úrovni európskej rozvojovej politiky a zlepšila by sa spolupráca medzi miestnymi úradmi v donárských krajinách. Myslím si, že toto je teda nový prvok, ktorý sme k tomu pridali v tej správe. A v tomto rámci by tu mala byť výmena dobrých overených postupov medzi jednotlivými orgánmi Európskej únie a v rozvojových krajinách, alebo medzi regionálnou úrovňou týchto krajín. To je veľmi dôležité. Myslím, keď hovoríme o dôležitom projekte v jednom regióne, tak môžeme vyslať e, jednotlivých predstaviteľov národných orgánov z ostatných krajín a takýmto spôsobom sa vlastne dosiahne multiplikácia e, plusov takýchto projektov. Takže toto je správa a teraz očakávame vaše e, pripomienky. Ďakujeme veľmi pekne za vaše vyjadrenia. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Rovnako ťažko sa vyslovuje vaše priezvisko ako moje. Ja som tiež zďaleka. Aj má osobný význam, je to charita Božia. Ja nie som členom parlamentu, takže možno vy ste jednou z naj, predstaviteľkou z najjužnejších krajín. Pán Manskúr za S plus D. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, zatiaľ, čo e, prebieha výnimočný rok udržateľného rozvoja, tak poukazuje na úlohu miestných a lokálnych správ a medzinárodná spolupráca by mala byť nie len prioritou, ale mala byť, byť aj dostatočne zhodnatená. Ja oceňujem prácu spravodajkyne, ktorá bola veľmi kvalitná a správne veľmi bohato rozvinula myšlienky k tejto téme. odpovednosťou štátov je, aby reagovali na nedostatočný rozvoj v krajinách, ale treba hľadať riešenia aj na úrovni miest a regiónov. A ja som bol na čele jednej Martins, Mar, komuny na Martiniku pred desiatimi rokmi a sme, boli sme súčasťou spolupráce, projektu spolupráce s EÚ a s Karibskou oblasťou. A získali sme obrovské skúsenosti v miestnej samozpráve. Táto správa je podľa mňa vynikajúcou príležitosťou, aby EÚ, rovnako ako regionálna politika, išli rozhodne cestou viacúrovňového prístupu v zahraničnej politike Návrh správy jasne ukazuje, prečo e, miestne samozprávy musia byť základným ohňukom boja proti chudobe, lepšieho riadenia, účinného boja proti klimatickým zmenám a iným environmentálnym rizikám. Svet sa neustále urbanizuje a demografické odhady do budúcnosti hovoria, že táto tendencia sa bude prehlbovať, hlavne v rozvojových krajinách. Vďaka kompetencií pri základných sociálnych službách, ako je zdravotníctvo, vzdelávanie, výchova alebo prístup k vode a sanitácii miestne Samozprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii e, medzinárodných cieľov udržateľného rozvoja, rovnako ako v boji proti klimatickým zmenám. Miestne samozprávy sú najbližšie k každodennej realite a vytvárajú stály demokratický priestor, ktorý umožňuje občanom sa angažovať vo verejnom živote. Aj nedávne prírodné katastrofy poukázali na to, aké sú tieto samozprávy a štruktúry schopné solidarity. Napríklad zemetrasenie v Nepále je tým najjasnejším príkladom takejto spolupráce a pomoci. A teraz si musíme položiť jednoduchú otázku. Miestne samozprávy sú podporované, majú dostatočnú podporu vyplývajúcu z jej úlohy. Na európskej úrovni príspenie miestnych samozpráv sa dosiahol európskym konsenzom rozvoja, ktorý bol prijatý v roku 2005 a potom to bolo znovu potvrdené v oznámeniach komisie v roku 2008 a 2013 a v správe z roku 2007 a 2010 Európskeho parlamentu. Miestne samozprávy sú v prvej línii v prípade zvyšovania účinnosti pomoci a majú aj rozhodujúcu úlohu v pracovných skupinách alebo pri definovaní budúcich cieľov udržateľného rozvoja. Táto správa je tiež príležitosťou, aby sme prišli aj s návrhmi do budúcnosti. Finančná podpora. Súčasný tematický podpor, eh, podpory, ktorý existuje od roku 2007, preukázal svoje schopnosti, ale nie je postačujúci vzhľadom na množstvo hm, výzev, hlavne de- decentralizácia, Musia e, sa v tomto bode koncentrovať finančné nástroje a tendencie z viacerých zdrojov, ako môže byť Európsky fond pre rozvoj. Vychádzajúc aj z procesu decentralizácie v mnohých krajinách a partnerských krajinách miestne samozprávy by mali mať príležitosť pristúpiť a dostať sa aj k iným inovatívnym nástrojom financovania takejto pomoci. Niektoré mechanizmy nie sú ešte adaptované na špecifika partnerských krajín. Musíme dosiahnuť pokrok v systémovom začlenení miestnych samozpráv pri politickom dialógu v partnerských krajinách. Miestne vlády nepoznajú dostatočne európsku politiku a nevždy vedia ani ako, ani prečo by sa mali obrátiť na delegácie EÚ. 84 týchto delegácií doteraz požiadalo o financovanie v tematickom programe ANAL v spolupráci s miestnymi samozprávami je to dobrý vývoj, ale mali by sme byť oveľa ambicioznejší. Ja preto navrhnem, aby v každej delegácii Európskej únie bol zvolený akýsi styčný dôstojník alebo delegát, ktorý bude kontaktom s miestnymi samozprávami v partnerských krajinách. V tomto zmysle predložím pozmeňovacie návrhy, aby sme viacej obohatili vašu vynikajúcu prácu. Ďakujem za pozornosť. Um, and... Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi za to, že prevzal predsedanie. Ja som pricestovala dnes, takže sa ospravedlňujem výboru za to, že som meškala pani Beatrice Befera ďalšou rečníčkou. Ďakujem veľmi stručne. V ALDE máme len dva komentáre k tejto sprave. Cieľom, cieľ je veľmi dôležitý, aká je kľúčová úloha miestnych samozpráv pri podpore integrácii rozvoja Chceli by sme byť čo najkonkrétnejší. A tak kolega Gerens ako ja, e, tak nás predovšetkým zaujíma, aký je ten priestor, ktorý má EÚ a Európsky parlament, aby e, sme mohli na lokálnej úrovni priamo pôsobiť, alebo či to máme robiť prostredníctvom medzinárodných orgánov, ja si myslím, že tá schopnosť priamo konať zadefinuje, aké aspekty treba upresniť v takejto správe, hlavne v troch aspektoch, ktoré sú podľa nás kľúčové, e, teda príprava ľudského kapitálu, čo môžeme urobiť, aby miestni aktéry boli dostatočne pripravení, vzdelaní, vyškolení, aby mohli konať na lokálnej úrovni a rozvíjať tieto politiky, či už v sociálnej alebo ekonomickej oblasti, pri rozvoji malých a stredných podnikov a tak ďalej. Tiež by bolo zaujímavé pre takúto správu, ktorá by mala byť konkrétna a operatívna, aby sme sa venovali genderovej otázke prierezovým e, spôsobom, nielen ako odvolávku pri prispení realizácie mileniových cieľov, ale aby sme dosiahli to, aby aj v tých miestnych samozprávach e, e, aby sa tá genderová rovnosť naozaj rešpektovala, tak e, aby ženy mali aj príležitosť v týchto krajinách sa dostať do tohto zastúpenia, do týchto správ, aby mohli nielen voliť, ale aby mohli byť aj reprezentantky a zástupkyne ľudu a snažiť sa dosiahnuť túto genderovú rovnosť vo všetkých politikách. A potom ešte odvolávka na jeden bod. E, pôvodné obyvateľstvo uznať ich príspevok v vedomostiach, skúsenostiach a možnosti plánovania poznáme problematiku pôvodného obyvateľstva, pôvodnej populácie v mnohých krajinách. Pristúpiť k tejto problematike operatívne ide o to, aby sme o nich neuvažovali len predtým, ale aj počas realizácie Ide o to, aby sme boli čo najkonkrétnejší, aby sme jasne zadefinovali, kde budeme skutočne efektívne pôsobiť v tej priamej línii medzi európskymi inštitúciami a tým miestnym priestorom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajkyni za jej dobrú správu, kde je veľmi veľa dobrých bodov. Potrebujeme viac kapacít dobré, etablovanie miestnych orgánov je dobré, že v rozvojovej pomoci majú zohrávať práve miestne orgány. Napriek tomu to bude výzva realizovať túto pomoc efektívne. Chýba nám väzba medzi jednotlivými aktérmi, chýba tam aj ten bod. Totiž, ak nespojíme jednotlivých aktérov, keď sa to celé nebude koordinovať, tak to nebude efektívna pomoc. Takže to sa ešte musí dostať do tejto správy. Musia sa tu dodržiavať princípy v prípade, ak miestni ktorí v skutku pôsobia, tak je dôležité, aby sa všetky aktivity dostali do národných plánov. Iba takto dosiahneme koherentnosť na všetkých úrovniach. Koordinácia medzi jednotlivými subjektami sa musí vytvoriť a to musí nájsť svoj hrací priestor v tejto správe. Ďalej je dôležité, aby tu bola povinnosť skladať účty. Totiž iba ak existuje táto povinnosť, možno sledovať, či sa to v skutku realizuje tak, ako sa plánovalo. Ešte raz ďakujeme za túto správu na strane zelených potom skoncipujeme príslušné návrhy. Ďakujem. Ryan Hayes. Ďakujem pekne. Chcem poblahoželať kolegyni za skvelú prácu na tejto správe a súhlasím s komentármi predchádzajúcich kolegov. Je to veľmi dôležitá správa, keď berieme do úvahy historický rozvoj, ktorý pozorujeme v súčasnosti. Je to iniciatívna správa, ktorá stanovuje ciele, ktoré by sme si, ktoré by sme radi videli ako splnené. Ďalej tento rozvoj spolupráce sa akcentuje v každej krajine rôznym spôsobom, tiež ak sledujem jednotlivé členské krajiny. Ja by som sa stručne chcel vyjadriť niekoľkým bodom. V mojom vlastnom volednom bode v Írsku si uvedomím v ostatných rokoch, že teda niektoré E, miestne orgány, ktoré majú dohody e, s miestnymi orgánmi v niektorých e, častiach sveta. Ide hlavne napríklad o vzdelávanie, ako o tom už hovorili kolegovia. Myslím si, že to je veľmi dôležité. A práve vzhľadom na tieto historické poznatky, tváranie kapacít, myslím si, že miestne orgány môžu spraviť ďaleko viac tým, že sa spoja s inými miestnymi orgánmi e, rozvojového sveta. To nie len z hľadiska ľudského kapitálu alebo životného prostredia náležitých poradenských služieb. Ja si myslím, že musíme získať viac miestnych orgánov v prospech tejto činnosti. V prípade, ak nám ide o to, aby sme dosiahli ciele, pri rozvojových prioritách, tak ehm, musíme primeť aj miestne orgány k spolupráci s rozvojovým svetom. To však znamená naznačiť záležitosti, tak ako na ne poukázala spravodajkyňa, teda ako je boj proti eh, korupcii, ďalej otázka akú zohrávajú jednotlivé miestne orgány pri PAP, a teda pri tých súkromných a verejných partnerstvách, či máme teda konta- e, pravidelný kontakt s miestnymi orgánmi e, rozvojového sveta. Ja si myslím, že to je bohatý potenciál a rámec a teda chcem zablahoželať spravodajkyni, ako som povedal, v tomto roku Dúfam, že budeme mať dobrú dohodu a mali by sme tam zdôrazniť dôležitosť miestných orgánov. Je nám o to, aby sme ciele, ktoré si želáme, dosiahli. Ďakujeme pekne. Kolega Neuser. Ďakujem pekne. nadviažem na to, čo povedal kolega Hayes. Hovoril o úlohe miestnych orgánov v Európe. Myslím, že to zohráva veľmi dôležitú úlohu, čo by sa teda malo odraziť v samotnej správe. Ide totiž o samotnú Európsku úniu, o rozvojový svet, existujú partnerstva medzi regiónmi, beží to na jednej strane dobre, ale bez koordinovania a bez pomoci. Myslím si, že by sa to nemalo zohľadňovať iba vo výbore regionov, ale takisto by to malo nájsť podporu komisie. Máme tu obrovský potenciál, e, ktorý sa môže prejaviť práve e, v roku rozvoja moja krajina má 4 milióny obyvateľov, máme spoluprácu s Ruandou, máme napríklad 200 prípadov spolupráce so školami a práve tieto partnerstva pomáhajú senzibilizovať e, uvedomelosť v tomto ohľade ja si myslím, že práve prostredníctvom miestných orgánov by sme to mohli ešte podporiť. Ja si myslím, že všetko, sa, všetko dôležité sa správe odzrkadlilo vynikajúcim spôsobom je prezentovaný význam miestnych orgánov. Už otázka je, ako dokážeme v Európe tento proces ešte podporiť. Ďakujem pekne. Nevšimla som si, že by sa chcel ešte niekto ujať slova. Takže Michelle Laloš za komisiu s DJF-kou. Nikto nehovoril o partnerstve. V S plus D sme mali seminár, kde sme počuli o prepojení medzi školami v Spojenom kráľovstve a s utečutenskými tábormi. Takže naozaj máme ďaleko väčší potenciál, ako sme mali pred 15 rokmi. Dobre ma tieto kontakty medzi školami, organizáciami, miestnymi orgánmi. Čiže radi by sme sa dozvedeli o tom, čo si myslí veci komisia. Ďakujem. Úvodom by som rád povedal odporúčania v tejto správe idú v línii s politikou a predovšetkým so oznámením komisie roku 2013, kde sú štyri priority. Po prvé decentralizácia, po druhé zvýšiť operatívne kapacity miestnej samozprávy, tretie urbanizácia udržateľným spôsobom a po štvrté dôležité a tento bod možno nebol dostatočne zachytený úloha asociácií miestnych samozpráv, či už na národnej, regionálnej alebo inej úrovni. Pochopili sme, GLU, teda Svetová asociácia miestnych samozpráv, zohrala významnú úlohu pri realizácii cieľov udržateľného rozvoja, hlavne v cieli 11, urbanizácia tak ako to aj podporili miestne samozpravy. Táto správa pripomína všetky veľmi dôležité body a úlohy miestnych samozpráv, ale rád by som zdôraznil, že možno spravodajkyni unikol jeden bod a síce teritoriálny prístup je to nielen metóda, ale spôsob, ako rozvíjať e, oblasti a teritória, a kde sú štyri zložky e, rozvojovej pomoci. Štát, súkromný sektor, občianská spoločnosť vo všetkej svojej diverzifikácii, NGOčky, odbory a tak ďalej. A potom štvrtý bod, miestne samozprávy. Bolo by potrebné brať do úvahy aj tento bod a pri plánovaní sú zadefinované priority. 84 krajín už išlo týmto smerom a budú využívať fondy do budúcnosti. A teda budú mať aj podporu európskych miestnych samozpráv. E, to, čo sa spomína, e, vlastne úloha týchto miestnych samozpráv, tak to je len vrchol ľadovca. Oni majú ešte množstvo ďalšej práce a spolupráca EU inštitúcií s miestnymi samozprávami pri decentralizácii, pri lokálnom rozvoji a lokálnom riadení. Určite táto správa prináša pridanú hodnotu E, sú akýmsi pivotom alebo pilierom e, toho lokálneho rozvoja. Je to skutočný aktér. Takto postupujeme v komisii aj v Európskom parlamente a 22. septembra v OSN. Dúfame, že aj táto správa bude braná do úvahy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa, chcete sa ujať slova? Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Vďačím všetkým kolegom výboru za ich komentáre, zvážim ich a teším sa na dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a budeme prezentovať v konečnom dôsledku skvelú správu. Jedinky komentár z mojej strany. Pokiaľ ide o Sapsaharskú E, Saharu, tak tam je e, gender kvalita ďaleko vyššia, ako by sme my očakávali. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Piatok, 5. jún je konečný termín na podanie pozmeňujúcich návrhov. Hlasovať 23. Nož a teraz prejdeme k bodu 7 a to je protokol, ktorým sa mení Makarešský dohovor o zriadení VTO. Takže vlastne tu máme e, dva návrhy stanovísk, teda k týmto dvom protokolom. Tu je potrebný súhlas parlamentu my by sme teda mali dať e, súhlas tej, tohto dohovoru. No a spravodajca nám povie, či máme dať súhlas alebo nie. In tam prezentuje návrh nelegislatívneho uznesenia, takže my máme možnosť tiež prispieť, že otázka je áno, či nie. No a potom je to pozmenujúci návrh pre výbor INTA, teda v zmysle nelegislatívneho uznesenia. Pán Doru Klaudiano Frungulika nie je prítomný a zastúpi ho, zastúpi ho pán Noizer. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Budem prezentovať názory môjho kolegu, pokiaľ ide o protokol, ktorým sa mení dohovor s Marrakešou o zriadení VTO. V decembri 2013 sa konala konferencia, to je hlavný výsledok v súvisiaci s dohou. No ide o cezhraničný tok tovarov, ktorý by mal E, sa realizovať ďaleko ľahšie na základe požiadaviek spotrebiteľov. No, z hľadiska rozvoja táto dohoda by mohla byť historická pre implementáciu obchodu pre tie najmenej rozvinuté krajiny. Dohoda im umožňuje obchodovať implementáciou časového plánu. Na základe technických opatreniach tento prístup je dobrou novinkou a mal by poslúžil, poslúžiť ako referenčná hodnota do budúcnosti. Odatuje sa, že implementácia tejto dohody VTO by mohla zredukovať náklady, teda 14 až 15 a z toho dôvodu, keď teda dojde ku vykonaniu táto dohoda, urýchli obchodovanie, zlacní ho a pomôže rozvojovým krajinám a podnikaniu včítanie malých a stredných podnikov, aby sa lepšie integrovali do výmeny. Európska únia sa zaviazala že pomôže financovaniu rozvojových krajín aspoň 400 e, miliónov eur. Náš správodajca odporúča súhlasiť e, s týmto protokolom, ktorým sa uľahčuje obchodovanie. No a návrhne teda predloží pozmenujúce návrhy, ktoré sa budú týkať napríklad zápojenia súkromného sektora a podobne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Niekto iný by sa chcel vyjadriť? Vidím, že sa hlási iba Maria Hojbruk. Hovoríme teraz iba o tomto uznesení, kde máme povedať áno alebo nie, alebo tu hovoríme aj o stanovisku, kde môžeme predkladať aj pozmeňujúce návrhy. To mi teraz nie je celkom jasné. Prepač, ja som to mala povedať jasne, berieme ich dokopy. Hovoríme teraz o tom, či podporíme alebo nepodporíme takúto dohodu a takisto aj o uznesení, pretože chcem to objasniť. Jediný spôsob, ako sa dá pozmeniť prvé stanovisko, je tak, že vlastne tu budeme mať v tej druhej časti normálne uznesenie a tam sa takisto dajú predkladať pozmeňujúce návrhy, takže sa vyjadrujeme k obidvom, takže kľudne sa môžete vyjadriť aj k tej druhej. Dobre, takže ja by som mala určité pripomienky. Stanovisko rozvojových krajín. Pozícia rozvojových krajín musí byť viac zo, za na to úvahy, pokiaľ ide o viaceré aspekty, ktoré sú kľúčové, jednoducho takéto nie sú v tomto uznesení obsiahnuté. Takže poprvé priemyselné krajiny vlastne boli pravdepodobne roz, budú profitovať rozvoj, rozvojové krajiny viac z tohoto celého ako rozvojové krajiny, pretože vlastne ten podiel na trhu, pokiaľ ide priemysel, sa zväčší práve pre priemyselné krajiny, pre priemyselné krajiny zastúpené v rozvojových krajinách. A importy, pokiaľ ide o pokiaľ ide o rozvojové krajiny, tieto budú narastať, ale ten príjem nebude súvisieť s exportami rozvojových krajín do priemyselných krajín. A vo viacerých častiach textu ešte viacero ustanovení obsiahnutých, ktoré sa týkajú skôr dovozu a menej sa týkajú expert, exportov z rozvojových krajín, ako by sa to dalo podporiť a nárast importov do rozvojových krajín môže viesť k zhoršeniu obchodnej bilancie rozvojových krajín, čo vlastne je proti dohodám na úrovni VTO a Európskej únie. Takže to je ten protichodný bod, ktorý tu nie je spomenutý. A potom ešte tu je nákladový faktor, nové postupy a procesy, pokiaľ ide o hraničné procesy, a ďalšie procesy, e, tieto podmienky, e, ktoré by mali byť stanovené, sú pre rozvojové krajiny späté aj s nákladmi. Pre priemyselné krajiny to častokrát nie je tak, pretože väčšina tých štandardov a medzinárodné overené postupy neboli rozvinuté v jednotlivých rozvoj, rozv, priemyselných krajinách a preto sú tam obsahnuté skôr ich priority. To znamená, my máme štandardy, vieme, ako to bude fungovať, ale rozvojové krajiny takéto štandardy ešte nemajú. A takisto musí byť podporené aj to, aby rozvojové krajiny mali určitý manevrovací priestor a flexibilitu na aplikáciu takýchto záväzkov v rámci ich možností, ktoré majú. A okrem toho by rozvojové krajiny nemali byť e, donútené k tomu, aby pri, kr, príjmali sa tu dohody o voľnom obchode, keď jednoducho nemajú na to kapacity, ktoré by boli potrebné na to, aby to potom mohli neskôr dodržiavať. Takže to je druhý bod, ktorý je v tejto správe málo obsiahnutý. A tretí bod to je zníženie príjmov z cieľ a daní v rozvojových krajinách. Keď padnú teda dane, tak to pre viaceré rozvojové krajiny, predovšetkým pre tie najmenej rozvinuté krajiny, toľko, že majú menšie príjmy do štátnej pokladnice, pretože vlastne tieto pozostávajú predovšetkým z cieľ. Aj tento bod je málo v tejto správe objasnený. Ďakujem. Pán Görens? Mám len jednoduchú otázku na komisiu. Chcel by som vedieť, do akej miery Európska komisia, časť DEVKO, môže zasahovať do procesu, o ktorom teraz diskutujeme. Ďakujem, nikto iný sa už nehlási. Ja mám takisto otázky pre komisiu. Nadviažem na to, čo povedala Maria Hojbruk. Spravodajcovo objasnenie súvisí teda s tým, že tu bude nový prístup, je rozvojové krajiny a najmenej rozvinuté krajiny sa môžu same určiť, či teda si určia tú rýchlosť, ako sa bude implementovať toto ustanovenie. Aký je teda vlastne, aká je výhoda pre tieto najmenej rozvinuté krajiny z tejto novej dohody o uľahčení obchodu, pokiaľ ide o DigiDevko. A ďalšia otázka tá sa týkala toho, že ako vlastne toto ustanovenie VTO súvisí s IPERom a TTIPom a ostatnými bilaterálnymi dohodami medzi Európskou úniou a rozvojovými krajinami. Ako to vlastne súvisí? Ďakujem, takže z komisie tu máme pán Guy Platten. Pán Albert Levante, hovorí pani predsednička za DG Trade. Možno som to zle prečítala, tak sa prosím vás predstavte. Je to Albert Levant a pán Platan. Ďakujem pekne. Ja som Levante Albert, maďarské meno. Najprv dávame teda priezvisko dopredu a potom až vlastné meno ako Číňania. Takže pár vyjadrení. Chcel by som povedať, že správa pána Fronzulika je výborná. Ja som za DigiTrade, áno. Aby sme to teda objasnili pre kolegov ja za DigiTrade nebudem môcť reagovať za DigiDevko, ale budem sa snažiť teda urobiť, čo budem vedieť. Viacerí z vás sa týkali otázke špecifického zaobchádzania s rozvojovými krajinami a najmenej rozvinutými krajinami v rámci tejto dohody a áno, toto je jedna z tých najcitlivejších častí týchto dohôd môžeme to rozdeliť do troch kategórií. Prvá kategória, kategória A, to sú záväzky, ktoré sa budú musieť implementovať hneď, ako takáto dohoda vstúpi do platnosti a závisí to od nich, ako to teda určia, či to bude kategória A. Kategória B, to sú záväzky, kde budú potrebovať prechodné obdobie, pokiaľ ide o implementáciu a ešte tu kategória C. Pravdepodobne to je tá najdôležitejšia a ne, nezabúdajme na to, že oni sami si môžu tieto záväzky kategorizovať, ako to budú chcieť, kde vlastne tá implementácia závisí podľa ich kapacít implementovať ich. A počas tých rokovaní, a to je veľmi jasne ukotvené v tej dohode, donorské krajiny, rozvojové kraj, rozvinuté krajiny, priemyselné krajiny prevzali za seba záväzok, že tieto kapacity budú podporovať. Takže všetky rozvojové krajiny, alebo najmenej rozvinuté krajiny, musia teda signalizovať VTO, že niektoré záväzky sú v kategórii C a od tohoto momentu vlastne donory e, budú cieliť tieto potre- na tieto potreby prostredníctvom ich e, programov pomoci rozvojovej a to môže byť na úrovni bilaterálnej, alebo to môže byť Medzinárodný menový fond, Svetová banka, alebo niečo iné. A ako náhle sa teda rozhodne takáto krajina, že bude mať kapacitu na tú implementáciu, tak to bude môcť implementovať. Ten článok v tejto dohode sa stáva tým pádom záväzný. Takže toto je aj dôvod, prečo to my vnímame ako taký nový prístup. Je to novum, pokiaľ ide o tento špecifický prístup týmto krajinám. V minulosti to bolo tak, že sme dali rozvojovým krajinám viac času na takúto implementáciu, ale podľa mňa je to na prospech obom stranám toto novum, že budeme mať takéto záväzky tak pre rozvojové, ako aj rozvinuté krajiny. V tom zmysle, že sme sa teda dohodli na tomto novom príhode. Preto všetkým, že tu ide teda o celné pravidla, tak tieto sa netýkajú tarif, miera úrovňa tarif jednoducho zostane aj naďalej rovnaká, takže nebude tu nejaký ušlý zisk, ale nezabúdajme na to, že rozvojová krajina, respektíve prvá vec, ktorú môže takáto rozvojová krajina urobiť na to, aby zvýšila príjmy, to znamená, že urobí všetko preto, aby sa tieto colné uh, e, peniaze vyzbierali. To je základ. Takže sú tu také základné veci, ako napríklad, e, že sa vyrieši situácia, že by boli na jednej hranici dva hraničné priechody otvorené v rovnakom čase. A to môže mať skutočne veľký dopad, pretože ak jednoducho hraničná kontrola druhej krajiny na tom istom hraničnom prechode je zatvorená, tak tie tovary sa nedostanú do obchodov v danej krajine, kam sa majú dostať a to prepojenie, pokiaľ ide o EPU a pokiaľ ide o TTIP, tak áno, toto je špecifické zaobchádzanie, takže e, nemôžeme vnímať Spojené štáty americké ako rozvojovú krajinu, takže tie jednoducho nebudú, tam nebudú takéto špecifické mm, výhodnenia, pokiaľ ide o dohodu z USA, ale pokiaľ ide o tie obchodné dohody špecifického zaobchádzania, preferenčného zaobchádzania, tak toto je tu novum, ktoré sme tu prezentovali a myslím si, že vo všeobecnosti to môžeme celé podporiť. a bude sa to zohľadňovať aj v ďalších e, dohodách. Takže hoci je to teda multilaterálny prístup, ale doteraz to takto nebolo. Ďakujem. Ďakujem. Je tu ešte aj niekto? Je tu pán Platon za Devko. Áno, ďakujem pekne. Je to Platon. Tak sa volám, takže sú tu viaceré body, ktoré by som chcel povedať, pokiaľ ide o tie vyjadrenia jednotlivých členov. Spomenulo sa, že importy do týchto rozvinutých krajín sa zvýšia. Sú tu viaceré štúdie, ktoré hovoria o tom, že vlastne v podstate rozvojové krajiny budú mať zisk z implementácie takéto dohody ako rozvinuté krajiny. Neočakávame nejaké masívne navýšenie exportov zo strany Európskej únie do rozvojového sveta. Takisto je tu, tu odznelo niečo v tom zmysle, že by sme sa mali pozrieť na tú maržu, na ten manevrovací priestor, ktorá by mal, ktorý by mal byť ponechaný rozvojovým krajinám tá pomoc, ktorá bola vyčlenená pre rozvojové krajiny, na to, aby sa tieto dohody vôbec dali realizovať, tak to je jednoducho vo, míške tých 400, vo výške 400 miliónov, tak my takýmto spôsobom sa nechceme nechceme nikomu nič nanútiť, ako to podá kolega z DG Trade. Bude tu kategorizácia tých podmienok na ABC. My sa snažíme to prispôsobiť ich potrebám. Môžeme im samozrejme pomáhať pokiaľ ide o technickú pomoc vytvárania kapacít, aby sa teda našli tie slabé miesta v rámci interného systému, ktorý máme na to, aby sa to zlepšilo, aby sa efektívne implementovala takáto dohoda. To je teda z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Pán Neuser, chcete sa ešte doplňujúco vyjadriť? Ja som si zaznamenal tieto pripomienky a dám ich spravodajcovi k dispozícii. Charles, vy ste sa chceli vyjadriť, nech sa páči, s mikrofónom. Návrhy do, pre budúci postup 400 miliónov, ktoré budú k dispozícii rozvojovým krajinám, sú, predpokladám, spadajú do rozvojovej pomoci. Je to tak? Ide z OECD, OECD a teda, že si ich môžu požiadať v rámci rozvojovej pomoci. Ja by som požiadal komisiu, konkrétne DEFCO, aby nás informovali o ich hodnotení, aký dopad bude mať táto pomoc e, z tohto rozpočtu. To je môj návrh. Neviem, či je príliš neskoro, alebo či už to hodnotenie máte a či by ste nám to postúpili. Ale chcel by som vedieť, ako to celé prebiehalo pred schválením textov. Nech sa páči, pán Platon, chcete zareagovať? Otázka je teda, že či by ste nás mohli informovať. Keď som si teraz vypočula pána Gojenca, tak sa mi zdá, že čo by sme mali tu v tomto výbore urobiť, aby sme sa detálnejšie pozreli na celkový kontext toho obchodu, prístupu k trhom, pretože sú tu viaceré technické záležitosti, ktoré sme hovorili. Hovorili sme to, že tu boli zmeny, pokiaľ ide o prístup k tým trhom a mali by sme mať diskusiu o tom celom aspekte, aby sme sa nevenovali iba nejakým čiastkovým súčasťam, ale aby sme jednoducho sa venovali prístupu k trhu európskemu. Možno by sme to mohli na úrovni koordinátorov spomenúť a venovať sa tomu. To by mohla byť téma pre diskusiu v našom výbore v budúcnosti, pretože ja nie som expertka v tejto oblasti a myslím, že by bolo dobre, ak by sme mali taký všeobecný prehľad o tom, ako sa vlastne môžu dostať na trh. Možno teraz komisia by sa mohla vyjadriť k tým evaluáciám a štúdiám. Áno, pokiaľ ide o evaluáciu, komisia vyhodnocuje podporu obchodu. Treba si uvedomiť, že podpora obchodu je súčasťou obchodnej pomoci zo strany Európskej komisie týmto štátom, ako väčšie členské štáty a člensk- Európska komisia vlastne v Kore prijala pred pár rokmi také záväzky, že minimálne 8 miliard každý rok bude vyčlenených na úrovni pomoci pre obchod. A na to, aby sa teraz preskúmalo to, ako tieto záväzky sú plnené, tak z tých 400 miliónov pre zvýhodnenie obchodu bude súčasťou tých 8 miliárd. To znamená, každý rok máme takúto revíziu tohto postupu a v podstate e, robíme nábor poradcov, ktorí preskúmajú, že koľko peňazí išlo do takéto podpory pre obchod a tieto záväzky vlastne pre zjednodušenie obchodu e, to preskúmavame teraz v tom kontexte, aby sa vlastne doplnil ten celkový obraz, tá mozaika ohľadne vynakladania prostriedkov v tejto oblasti. Každý rok teda sledujeme, čo kde v ktorej časti sveta robíme a monitorujeme tú efektívnosť našej strany. Vlastne každý rok je vydaná správa a je to zhruba v máji, júni. správne ste rozhodli, že by sme o tom mali diskutovať na koordinátoroch, aby táto žiadosť bola formalizovaná. Ja by som chcel vyhodnotenie ex ante, teda pred finálnym hlasovaním v Európskom parlamente, aké sú ciele, aká je metóda, aký je očakávaný dopad eh, v devku v situácii v rozvojových krajinách a aký by, bol, aký by mal byť dopad, či sa dá predpokladať, ako sa zniží miera chudoby v týchto rozvojových krajinách. Pretože proste toto musí mať vplyv na tento ukazovateľ. Nech sa páči, dáme to na program, budem v akom formáte by ste mohli skutočniť túto diskusiu. Zajtra o štvrtej je konečný termín na podanie pozmenujúcich návrhov. V každom prípade teda zajtra je konečný termín o 4. popoludní. Kolegyne, kolegovia, dostávame sa k bodu 9. Je to diskusia o návrhu pre výbor PECH, návrhu rozhodnutia Rady o uzavrení protokolu, ktorým sa stanovujú rybo, rybolovné možnosti a finančný príspevok o, parname, o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gineou Bissau. Zdá sa, že to bude v mnohých ohľadoch pozitívnejšia dohoda podáme k tomu svoje stanovisko, budeme sledovať túto dohodu, čiže tieto zámery. DG eh, Devko sa eh, vyjadri, pracovali tiež, spolupracovali na tejto dohode. Pán Deva je spravodajcom, dnes tu nie je, povedal nám, že ho bude zastupovať z EKR, pán Luke. Je totiž zjavne v inom výbore. Takže spravodajcovia nemajú slovo, takže tieňové, tieňoví spravodajcovia by mali mať slovo. Chce sa ešte niekto ujať o tejto problematike? Pán Ponga, nech sa páči. Práve ste prišli v tom správnom momente. Ďakujem, vystúpim. Hoci kolega Deva tu nie je, ale ja ako tieňový za EPP by som chcel poďakovať pánovi Devovi za vynikajúcu prácu. Zdieľam jeho závery a tento nový protokol by sme mali schváliť, pretože poskytujú skutočné možnosti rozvoja pre Guineu Bissau Predložím pozmeňovacie návrhy, aby som v našom uznesení pripomenul dva dôležité body. Podľa mňa poprvé potreba mať pravidelné vzťahy a informácie o využívaní lokálneho sektoru rybolovu. Ide o 3 milióny eur ročne a my potrebujeme byť informovaní o tom, ako sú tieto fondy využívané a tiež musíme nastojiť na e, dobrom e, riadení správy veci verejných a boji proti korupcii. Vzhľadom na vojenský prevrat v roku 2012, tak e, žaduje to od nás určitú opatrnosť, ale aj zvyšenú kontrolu situácie v tejto krajine. Ďakujeme pekne. A pán Luke prišiel z iného výboru, pripojí sa k nám. Nech sa páči. Vieme, že je to ťažko ťažké, ale dobré, že je tu prítomný. Chce sa ešte niekto z kolegov ujať slova? Pán Luke, môžete sa hneď ujať slova? Dobre, v poriadku. Povedali sme, že pán Deva vás požiadal, aby ste hovorili miesto neho. Tešíme sa, že ste tu. Takže, pán Luke, ďakujeme pekne za to, že mám možnosť hovoriť v mene kolegu Devu. Žiaľ, nemohol medzi nás prísť, takže nahradím ho a chcem povedať, že my ako EKR sa veľmi tešíme politickému rozvoju po prezidentských voľbách 2014 bolo možné zase obnoviť našu spoluprácu eh, s Gineou. Eh, Bisau včítanie teda uzavretia protokolu o rybolovných možnostiach ide hlavne o plavidlách v, v exkluzívnych zónach a ide hlavne o krevety, hlavonožce a tu nejaký Dohovor je, dohoda je veľmi dôležitá, pretože ide o 9 miliónov ročne na obdobie troch rokov, ale takisto pokiaľ ide o obnovu odvetvia e, rybolovu, ďalej o pridanú hodnotu pri spracovaní rýb a takisto export rýb, takže je to veľmi užitočná dohoda. My by sme e, odporúčali, aby sme dali súhlas k uzavretiu tejto dohody. Európska únia a Gina Bissau by mali zvýšiť spoluprácu, pokiaľ ide o boj proti nelegálnemu rybolovu. Ďalej by sme mali zlepšiť systém monitorovania eh, plavidiel Ďalej by tu mala byť zvýšená transparentnosť e, financovania rybolovného odvetvia, aby došlo k rozvoju miestneho rybolovu a priemyslu spracovania rýb. Ináč podporujeme odporúčania, ktoré nám dáva spravodajca. Pana Hojbuch, pani Hojbuch. do mikrofónu, prosím. Maria, nemáte zapnutý mikrofón. Začnem od začiatku. Zelení nebudú súhlasiť s touto dohodou. Pokúsim sa o zdôvodnenie. Tento protokol bod podpísané bez nových rokovaní. Čiže na základe textu z 2012. Takže e, rokovania sa v 2012 prerušili, no a potom sa začali presne na tom istom mieste, teda tam, kde sa vtedy zastavili. A v mojich očiach je to už zastaralý text, to znamená, že všetky tie uh, Odhady boli staré bez eh, ich aktualizácie. No a na druhej strane tento protokol nie je v súlade eh, s reformami politiky rybolovu. No a pokiaľ ide o ten eh, prístup ku prebytkom rybolovu, už tam musím tiež povedať, že najprv treba skonštatovať, stanoviť, e, aké sú stavy v súčasnosti. Predsa nemôžeme pracovať s údajmi z roku 2012. My by sme najprv potrebovali vedeckú štúdiu, ako je to e, so stavmi rýb ako je to s migráciou rýb, prechádzajú totiž aj veľké vzdialenosti. V tejto oblasti sme neurobili nič a takisto nemáme e, transparentný prehľad o tom, e, ako to vyzerá s flotilami. Budú miestne flotily, budú tam aj azijské flotily, aj Rusko tu má dohodu s Gineou Bissau. Ani tam teda presne nevieme, aké majú rybolovné kvóty, ako je to s čínskou flotilou. Tí totiž boli na mieste so štyrmi loďami Ďalej nevieme zase, ako je to s počtom, teda so stavom rýb, tak ja si myslím, že to všetko nie je kompatibilné s reformou spoločnej politiky rybolovu. No a posledný bod, o ktorom by som rada hovorila, viete, to je tá sektoriálna pomoc, ako povedal pán Luke Ministerstvo dostane peniaze, ide o tých 9 miliónov 200 tisíc eur ročne, no ale ministerstvo samotné nemá kapacitu na to, aby absorbovalo tieto finančné peniaze. Tieto peniaze sa musia náležitým spôsobom aj minúť a ministerstvo túto kapacitu nemá. Európska únia podala návrh, aby sa tam zapojila aj mimovládne organizácie, no ale jasne sa o tom nerozhodlo stalo no a z toho dôvodu sa nazdávam, že musí byť najprv jasno, teda prv, ako takúto dohodu uzavrieme. Ďakujem. Pán Sala. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, ja by som mal niekoľko otázok. Prvá budem súhlasiť s dohodou. Je to presne ako povedala pani Hojbuch politická situácia v Ginau-Bissau sa síce od volie v 2014 zlepšila teda v smere pregnatnejšej demokracie, pomery sa zmenili v poriadku, ale politická situácia stabilná nie je, ale osobitne ide o pobrežné vody teda všeobecne pokiaľ ide o západné pobrežie Afriky. Vieme, že sú to vodstva, ktoré sú veľmi bohaté na ryby, teda až po Kanárske ostrovy. Medzi tým je tam veľa druhov rýb, ktoré sú ohrozené. A medzi tým je veľa štátov, ktoré tam e, lovia, chcú e, loviť, tie ryby tam už nie sú, čiže buď nastúpia pirá, piráti alebo utečenci ktorí sem prichádzajú. Moja znie. Komisia tvrdí, že keď uzavrieme túto dohodu, tak sa budú loviť iba tie prebytky, teda našimi loďami. No a teraz je otázka, ako sa prebytok rýb bude stanovovať, teda ten prebytok, ktorý je k dispozícii pre naše lode. No zatiaľ to nikto vhodným spôsobom nevysvetlil. Povedzme, údajne je tam 500 lodí, ktoré tam robia zlo respektíve aj ďalšie, napríklad japonské lode, potom e, údajne e, litovské, ukrajinské, ruské lode, nie pod svojou vlastnou vlajkou, ale pod e, vlajkou západoafrických krajín a teda potom lovia tak, ako keby to boli miestne lode. A samozrejme, miestne lode nie sú Takže by sme potrebovali principiálne zhodnotenie toho, čo sa vlastne deje e, vo vodách e, západ, západoafrického pobrežia, či vôbec máme nejaké spoľahlivé údaje o tom, ako je to so stavom rýb v týchto vodách, aký tam bol vývinový trend. No a potom by to bola ešte ďalšia otázka. No o tom stanovení prebytku som hovoril. No a potom, kto bude z nás ten zvýhodnený, kto ho bude kontrolovať, teda v tom zmysle, či nepostupuje proti našim pravidlám či predpisom Vieme, ako je to s tuniakom napríklad, toho majú radi nielen v Európe, medzi tým sme tam dosiahli veľmi vysoké ceny, no a potom je tu aj otázka toho, kde tu, nejaká, tu nejako dodávajú. Čiže ako je to všeobecne s touto kontrolou, aj teda z hľadiska ekologického udržateľného rybolovu. Takže to je niekoľko otázok, ktoré by som, um, na ktoré by som rád dostal vysvetlenie prv, ako sa dostaneme k tejto dohode. No tá, ďalej tu ide o veľa peňazí pre relatívne malú krajinu. No tieto peniaze by mali poslúžiť miestným a komu my vlastne dáme tieto peniaze. Čiže bude tu potrebná aj určitá revízia, kontrola o tom, ako je to s vyplatenými sumami a či sa naozaj použijú na ten účel, na ktoré boli určené. To znamená na napomôcť miestnemu hospodárstvu, hlavne malým a stredným podnikom Takže žiaľ, toto nevidím v tejto dohode, takže to by boli predbežne moje otázky. Ďakujem veľmi pekne. Pán Gorns, vy ste chceli? Ďakujem. Má otázku k sektorovej rozpočtovej pomoci. aké boli ustanovenia dohody, kde v konečnom dôsledku Guina dostáva tú sektorovú rozpočtovú pomoc. Ako to môže komisia skontrolovať? A druhá otázka. Kontrola a dohľad. Je to strategická otázka. Kto organizuje dohľad? Podľa mňa by to mala robiť komisia alebo delegácia v tejto krajine Možno existuje nejaké partnerstvo, alebo ho treba zadefinovať, neviem, ale pred desiatimi rokmi to nebola komisia, ktorá robila túto kontrolu. Tak by som bol e, rád, keby mi toto komisia vysvetlila. Nech sa páči, ďalšie kolegovia. Nie, nikto sa nehlási. Pán Ebenuel Verky. Bolo by dobre, keby ste niečo vysvetlili Európska únia teda platí z EU rozpočtu ten obnos vláde Ginej Bissau. Aké súkromné e, príspevky, teda tie, tie čo robia, e, ktoré teda samé uskutočňujú tento rybolov. Dá sa povedať, že sa nakoniec niečo dostane späť aj k daňovníkom? Ja viem, že to bola veľká diskusia. Komisia tu chcela robiť určité reformy. V konečnom dôsledku k tomu všetkému nedošlo Nazdávam sa, že je tu dôležitá otázka, kto eh, platí, ako je to teda s tým eh, osohom samotným potom pre daňovníka, ako je to potom s tou problematikou licencií. Ja si myslím, že vaša DG vie o týchto kontroverzných veciach. Nech sa páči. Ďakujem Mm, ďakujem pani predsednička aj dámy a páni poslanci. Ďakujem za poznámky a pripomienky. Tento protokol je veľmi dôležitý, možno jeden z najdôležitejších, ktorý treba financovať, pretože ide o 9 miliónov eur ročne. Je to tiež protokol o rybalove, ktorý sa týka viacerých rybných druhov a viacerých segmentov našej flotily, takže voláme to zmiešaná dohoda niečo podobné, ako máme s Marokom či s iným, ale teda trochu iný, ale tejto, tento protokol využívajú všetci aktéry krajina 9 miliónov. Samozrejme to má dopad aj pre rozpočet tejto krajiny. Táto krajina je jedna z najchudobnejších na svete prispieva to jednak k tomu, aby, eh, aby to bolo príspevkom pre rozpočet Guinej Bissau asi 6,2 milióny eur a zároveň prispieva k rozvoju rybolov v tejto krajine. Budem sa snažiť eh, podrobnejšie osvetliť niektoré body, ktoré tu boli zadefinované v otázkach E, s touto krajinou sa rokovalo v roku 2012 a teraz je rok 2015, takže prebehlo niekoľko rokov, došlo k prerušeniu vzhľadom na politickú krízu, ktorú zažívala Guinea Bissau. Prečo sme znovu alebo neprerokovali? Pretože sme sa vlastne dostali do konca rokovania. Tek už bol parafin, parafo, parafovaný, keby sme chceli E, e, znovu začať, bolo by potrebné nové vyhodnotenie, nový mandát rady a tak ďalej. A to by znamenalo znovu ďalšie niekoľkomesačné rokovania. Tým pádom by sme strátili aj veľmi vzácný čas pre našu flotilu, ktorá by nemohla loviť v výsostných vodách Vine a Bissau a rovnako by to bola strata aj pre túto krajinu. Stav e, rybných zdrojov je konštantný, a to je aj zachytené v dohode z tých rokovaní v roku 2012, tak sme vychádzali z tých najlepších vedeckých podkladov, tak ako ich dávali k dispozícii a z tých údajov, ktoré dávali regionálne organizácie. Ide o, o, e, e, o zásoby e, rýb v tejto oblasti a tiež e, už v tom čase sme uvažovali o znížení počtu lovených rybných druhov. Vychádzali sme e, z rôznych kritérií, napríklad e, z veľkosti oka, sieti a tak ďalej. Chceli sme využiť ten cenný čas toho rokovania. Nebolo možné dávať a objednávať nové vedecké analýzy a zároveň sme chceli rozvíjať politiku rozvoja a dohľadu rybolovu v tejto krajine. Tak skôr e, nechceli sme byť neprítomní, ale e, otvoriť tak dvere azijskej činej flotily, ale chceli sme skôr byť proaktívni a pomôcť Gvinej Bissau, aby zdravým spôsobom spravovala svoje rybné zdroje a v tom novom protokole sa posilnili kompetencie spoločného vedeckého výboru a prvé rozhodnutia, ktoré sa prijali v aplikácii prvých mesiacov tohto protokolu. Tento spoločný výbor je zložený e, z dvoch vedcov z Guinea Bissau a z EÚ. E, v apríli bolo prvé stretnutie a závery sú, že E, lovilo sa od roku 2010 neustále konštantne, ale e, žiadny z rybných e, druhov nie je ohrozený. Takže máme údaje a vieme zároveň, že azijská flotila je prítomná v týchto oblastiach a vieme, aké množstva, aké druhy lovia. Všetky tieto prvky a informácie máme a teraz upresňujeme vedecký dialog s Gvinou Bisau a pomáhame im, aby prijali opatrenia, či už v štatistike, v riadení alebo v dohľade, aby e, e, sa vylepšila ich situácia. Máme akčný program Sektorová podpora je to zameraná rozpočtová podpora alebo konkretizovaná na určitý bod. Sú tam naplánované určité aktivity, ktoré majú zlepšiť e, riadenie a managing rybolovu, napríklad e, vylepšenie infraštruktúr. Odvolávam sa na predchádzajúci protokol, ale nadvezujeme na ten predchádzajúci napríklad zlepšenie sanitárnej analýzy, vybavenie laboratórií, v minulom protokole sme zafinancovali vytvorenie laboratória, teraz financujeme jeho e, technické vybavenie, takže ide o koherentný postup, aby aj Gvinea Bissau zhodnotila tie zdroje, ktoré už má a nie len aby povolila vstup e, našich lodí do ich vysosných vôd, ale aby mali infraštruktúry, ktoré im umožnia spracovávať e, ryby, aj to je sektor, ktorý vytvára pracovné miesta, aby mali aj možnosť exportu. To je prvý bod. Druhý, e, ktorý e, sme zadefinovali v akčnom programe, to je ten dohľad výsostných vôd. Je tam veľa aktérov, e, veľa prítomných síl a je dôležité, aby systém VMS bol operatívny, teda ten systém satelitnej kontroly plavidiel. Financovali sme e, a teda vložili sme veľa financií a vyžadovali sme, aby tento systém skutočne prinášal ovocie a aby by sa mala celkový pohľad e, na, na aktivitu všetkých plavidiel v ich vysosných vodách a keďže ide o veľa peňazí, ja si myslím, že absorpčná kapacita e, tam nie je problém. V tejto krajine je tam veľa aktivít, ktoré je možné financovať, napríklad e, nadobudnutie e, nejakej dozornej plavebnej jednotky ešte k remeselnému rybolovu Ide o opatrenia, ktoré chcú financovať, modernizovať eh, rybolovné zariadenia, náradia v Guinea-Bissau aj v oblasti bezpečnosti, bezpečnostné postupy, zabezpečenie ich plavidiel. Ide o to, aby aj tieto plavidlá sa modernizovali a aby dávali prácu, pracovné miesta miestnym rybárom reporting. Máme spoločné výbory, kde prebieha dialog s partnerskými krajinami minimálne raz ročne, niekedy častejšie sa stretávajú a robia sa veľké zmiešané dohody, ako je prípad tejto. Posledné stretnutie bolo v januári a tam sme prijali akčný program, e, bol uverejnený je to e, náš základ práce, z ktorého vychádzame v spolupráci s našimi inštitúciami, s delegáciou e, v e, Guinea Bissau a našimi orgánmi v Dakare, aby to fungovalo a snažili sme sa postupovať tak, aby všetko to, čo bolo naplánované ako ciele v protokole, aby to bolo dosiahnuté a aby e, teda v skutočnosti to, čo sa naplánovalo, aby sa, ako som už povedala, zrealizovalo. Možno v roku 2012 alebo predtým s predchádzajúcim protokolom, keď sme neboli spokojní s realizáciou, tak sme rozhodli znížiť finančný príspevok e, v sektorovom prístupe. Takže máme nástroje, ako na nich môžeme pritlačiť, ako môžeme na nich dohliadať, hoci protokol je už trochu starší, tak v každom prípade je, máme záujem, aby sa realizoval. Je tam aj klauzula podmienenosti a táto klauzula nám umožňuje prerušiť alebo znížiť ten e, sektorový rozpočtový prínos v prípade, že nie sú splnené určité podmienky. Je tam klauzula transparentnosti, nediskriminácie medzi našou flotilou a inými. A teda úprimne si myslím, že bude lepšie pre nás všetkých, aby tá, tento protokol vstúpil do platnosti aby sme vedeli a videli, čo sa vo výsosných vodách Gvinea Bissau deje. Padlo tu viacero otázok akým spôsobom sú kontrolované financie, ktoré umožňujú prístup, teda ide o ten sektorový rozpočtový aspekt. 6 miliónov eur ročne, to je ten príspevok, to bude nútiť štát a je to aj zakotvené v tej dohode ide o príspevok do rozpočtu, ale viem, že je tam postup dohľadu a formovania. Robia to kolegovia z DŽ DEVKO, robia to aj kolegovia z MMF. A tento príspevok, hoci naše generálne riaditeľstvo nemáme priamy dohľad a kontrolu nad touto rozpočtovou zložkou, ale je e, súčasťou toho, čo poskytujeme tejto krajine a čo jej má pomôcť dostať sa e, z ťažkej situácie e, k vyrovnanosti alebo rovnovážnosti dohody. E, samozrejme, mali sme aj podklady a príspevky od lodiarov. Za posledných rokovaní sme navýšili asi o 25 príspevky, ktoré platia lodiari. Teda sú to firmy, ktoré maximálne využívajú e, tento protokol. Ťažko sa dá zadefinovať presná suma, to závisí od počtu licencií, od e, množstva vylovených rýb a tak ďalej, ale až koncom roka a pri budúcom stretnutí zmiešaného výboru, keď budeme môcť urobiť bilanciu toho, aký je tam finančný tok a aký je tam aj príspevok toho súkromného sektora, ale samozrejme je to tam naplánované a budeme mať výsledky ale až neskôr a aký to má dopad potom samozrejme na rozpočet EÚ. To bolo niekoľko bodov. Dúfam, že som odpovedal takmer na všetky otázky. E, tejto krajine v rámci tohto protokolu dávame aj určitú technickú podporu DG Mare, aj Agentúra pre kontrolu rybolovu z VIGA a medzinárodný tým pomáhajú v budúcich mesiacoch vyšleme do Gina Bissau delegáciu, aby sme sa uistili, že sa hľadiska technického a kontroly rybolovu, že tieto financiu sa správne využívajú, že systém VMS, teda systém satelitného dohľadu plavidel funguje, rovnako ako systém automatického rybolovu, nezávislo od tej finančnej pomoci a aktivít, ktoré sú naplánované v protokole, tak vychádzame z toho, že je toto veľmi dôležitý partner, eh, ktorý je síce aj krehký ekonomicky, ale že takýmto protokolom by sme mu mohli pomôcť a že tieto aktivity všetky budú prebiehať počas celého trvania realizácie tohto protokolu. Um... Ďakujem pekne, pán Luke. Chcete sa ešte vyjadriť? Vyjadriť sa niečomu novému. Ja nie som tu na to, aby som reagoval na nejaké otázky, ale my teda berieme na vedomie tie otázky a sprostredkujeme ich pánovi Devemu, ktorý bude reagovať, pretože on je zodpovednou osobou. Ďakujem pekne. Takže stanoviska tu máme v dvoch častiach. Prvá časť tam dáme súhlas alebo zamietajúce stanovisko a druhá časť to je návrh uznesenia a pri tej prvej časti tam môžete dať predkladať pozmeňujúce návrhy a môžete dať urobiť opak toho, čo povie spravodajca. Lehota je o 5. zajtra pre obe časti tých stanovisk, pokiaľ ide o ginejsko bisavskú republiku. Teraz prejdeme o pár minút k hlasovaniu, ale nakoľko sme to dali na 17.15, Prejdem najprv k oznámeniam, pretože viacerí kolegovia tu neboli na úvod zasadnutia, takže by som vám chcela pripomenúť oznámenia. Viete, že máme tu Dni Európskej rozvojovej pomoci. Na podujatí Túra Taxi sa dejú viaceré veci. Potrebujete vstupný pač a to potrebujete, takže najprv si ich zabezpečia, potom sa dostanete dnu. Samozrejme máme tam aj vo štvrtok o 9.45, tak tam máme naše vlastné podujatie za náš výbor, ale vy môžete navštíviť čokoľvek. Ak nemáte zatiaľ ešte program, požiadajte na sekretariáte. Kristián je na sekretariáte, ktorá je teda tá konkrétna osoba, ktoré sa môžete spýtať. A pokiaľ ide o štvrtkové podujatie 945, tak v stredu o pol tretej máme spoločné DV AFED stretnutie pre poslancov, bude to výmena názorov, je to krátke stretnutie so Sankahambom Kutesom, ktorý je predsedom a, verejného zhromaždenia. A prečo prichádza? Pretože on je aktívny v tej oblasti, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, požiadali sme ho, aby participoval, takže z tohoto dôvodu príde. Bude to trvať zhruba hodinu, teda o 14.30. A o 6.00 toho istého dňa v parlamentáriu bude dočasná výstava ohľadne programu, svetového programu pre potraviny. Mali sme tu v, mesia- v parlamente pred pár mesiacami túto výstavu. Teraz sa to dostalo do parlamentária, kde viacero ľudí má možnosť sa pozrieť na tieto fotky. A zase v štvrtok do poludňa 4. júna o 9. bude mimoriadná schôdza DV AFED, kde budeme hovoriť o Iraku. Bude tu aj komisia, pani Kant za OSN a rečník z irackej vlády tu takisto bude. Iracký parlament bude takto zastúpený, takže bude tu predseda parlamentu. Budeme hovoriť o humanitárnej pomoci. Bohužiaľ sa to prelína s našim podujatím, ale nedalo sa to inak zariadiť. Takže to bude vo štvrtok a v piatok, pardon, v pondelok v Štrasburgu o 7.45 večer budeme mať DV Budg stretnutie, podujatie, schôdza, kde sa bude hovoriť o evaluácii pomoci DEVKA. Niektorí kolegovia kritizujú tu rozpočet, pokiaľ ide o rozpočet. Úč- účtovný dvor vypracoval správu k tejto téme, takže v Štrasburgu v pondelok večer ste pozvaní všetci, aby ste na tomto spoločnom zasadnutí stretli a vypočujeme si teda to, čo nám ponúkne účtovný dvor, ktorý sa bude vyjadrovať k vynakladaniu fina- verejných financií. Takže srdečne vás všetkých vítam a príďte takto teraz viete, že kde a čo sa bude konať v priebehu najbližších dní a uistujem vás, že to budú dôležité stretnutia. Sú to skôr také mimoriadne zasadnutia, ale informovala som vás teda o ich priebehu a programe. Ďakujem pekne, takže teraz ešte nejaké otázky vyhláseniam, oznámeniam a Teraz môžeme prejsť k bodu číslo 10 a to je mandát na trialog rozpočet na 2016, spravodajca pán Líc a môže ho v stručnosti predstaviť. Chcete nám povedať, o čo ide? Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ide tu o rozpočet 2016 a chcem sa poďakovať všetkým úradom a tým, ktorí spolupracovali Snažili sme sa nájsť spoločný text, ktorý teraz tu máme a budeme teraz hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Takže ďakujem za spoluprácu. Sorry, I've just been given something to announce here, um, which I wasn't, wasn't aware of first. Takže teraz som dostala niečo, o čom som nevedela. Takže ide tu o pozmeňujúce návrhy. Takže ja to oznámim, keď sa k tomu dostaneme. Dobre, takže toľko. Prejdeme teraz k hlasovaniu. Budeme hlasovať o mandáte na trialog, rozpočet 2016. Najprv si overíme, či nám funguje hlasovacie zariadenie. Otváram hlasovanie. Môžete hlasovať akokoľvek, to je jedno, či za alebo proti, môžete sa zdržať, iba overíme, či mašiny fungujú. Máme 17 prihlásených. To je test, kolegovia, to je iba test. Iba overujeme, či funguje, či funguje tá mašina na hlasovanie. Končím hlasovanie. Funguje to? Všetci sú spokojní, funguje to. Dobre, takže začneme hlasovať. Takže začneme s pozmeňujúcim návrhom 1. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, držali sa, prijaté. 3 za, proti, držali sa, zamietnuté. Asi, ale musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ešte počkáme na pána Predu. Aj pán Neuser nech zahlasuje, aby to bolo férové. Začali sme o minútu skôr, to je pravda. Začali sme o minútu skôr. Nikto už sa neponáhľa hlasovať, takže končím hlasovanie. Už je štvrtak do poriadku. Zamietnuté. Dobre. Vidím to všade. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijaté 5 za, proti, zdržali sa, overme si, 5, otváram hlasovanie, končím hlasovanie,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 zdržali sa prijaté 12 za, proti, zdržali sa prijaté 13. Tam hlasujeme o ústnom pozmeňujúcom návrhu najprv. Vieme, aký je pozmeňujúci návrh? Je to na spodku hlasovacieho zoznamu, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to prešlo. Takže hlasujeme najprv o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Overíme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý je ústny pozmeňujúci návrh, tak či tak. Takže 13 vypadáva. Bolo to už dohodnuté predtým. 14 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté, respektíve prijaté. Je to prijaté. 15 za, 15, 15, 15, 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť, overme si 17, otváram hlasovanie. Myslím, že to je prijaté. Končím hlasovanie. Prijaté. O dva viac. Osemnáctka, kto je za, kto je proti. Zdržali, zdržali sa. Zamietnuté. Devetnáctka, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. 20 za, proti zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. O celom texte hlasujeme, urobíme to elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 za, 3 sa zdržali, 1 proti. Gratulujem Takže máte väčšinou to podporené. Gratulujem, ďakujem pekne. Ďalšie je hlasujeme o rybolovných možnostiach finančných s Madagaskarom. Nie sú tu pozmeňujúce návrhy, takže môžeme hlasovať elektronicky o návrhu stanoviska. Budeme hlasovať o návrhu stanoviska Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté jednomyselne. Gratulujem pánovi Mišelovi, hoci tu nie je. A teraz budeme hlasovať. Trochu to je komplikovanejšie, pretože to je veľa pozmeňujúcich návrhov a hneď dostane slovo aj Eli Schlein, aby sa vyjadrila. Eli, technická vec najprv a potom dostanete slovo. Takže poprvé technická vec. EKR požiadali hlasovanie po častiach k trom pozmeňujúcim návrhom, ale musíme chvíľu počkať. Je to v kompromise pôvodne. EKR chce, aby sme hlasovali teraz o nich po častiach. 114, 15 a 67. Nevypadnú, len sa bude hlasovať po častiach. Každá skupina by tam mala mať plusko alebo mínusko v hlasovacom zozname. 114 na strane 7. 50 a 67. Budeme hlasovať po častiach nevypadnú, ak teda prídu kompromisy. Nie sú začlenuté v kompromisoch. A potom je tu ešte pár hlasovaní, ktoré tu nie sú na zozname. Napríklad 130 od zelených tu nie je. Takže teraz vám dám čas na to, aby ste informovali poslancov, ak to nie je na zozname, prečo to nie je na zozname 130, nie je na hlasovacom zozname. O, dajte to na stranu 8 po 129. Ja viem, že to je trochu zmetočné, ale urobíme všetko preto, aby sa to už neopakovalo v budúcnosti. A bolo mi povedané, že to je na strane 8. 129 by ste tam mali mať na strane 8, ale pridáme tam teda ešte 130. -ku. Jeden tam chýba. Je to na strane 11. Takže 129, po 129 sa dá 130, to tam chýba, to je chýba, malo to byť na hlasovacom zozname, ale teraz skupiny už vedia, ako by mali hlasovať. Dúfam, že vás informovali, ako máte hlasovať. Je to teda už všetko jasné. Žiadam teraz koordinátorov. Dám vám minútu, aby sa to najprv objasnilo, takže dám vám minútu. Poprosím vás, informujte vašich poslancov, ako majú hlasovať. Yeah, the rapporteur is advising abstention. Takže spravodajca navrhuje, aby ste zdržali hlasovania pri 130. Pani spravodajke, to v poriadku je. Hej, návrh je, aby sme sa pri 130 zdržali hlasovania. Je to teraz jasné. Dobre, ešte sa potom k tomu vrátime. Po druhá, ďalšie, ďalšia teda technická informácia. Sú tu dva pozmenujúce návrhy, teda v tom zozname. Ide o paragraf Je to paragraf 113 a 116. To je ekon. súhlasili sme s výborom EKON, že teda my nebudeme hlasovať, že to prenechávame im. To je 13 z ikonu, 16 z ikonu. Je to všetko o národných záležitostiach. Už to máte v poriadku, tak je to potom jasné. Chcela som to vysvetliť. Dobre, v poriadku, takže to by boli technické záležitosti. Nech sa páči, spravodajkyňa má slovo. Dve slova by som poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom za spoločné úsilie a spoluprácu. Ja si myslím, že dnes budeme hlasovať o dobrom texte. Ďakujem všetkým, pretože duch spolupráce bol naozaj veľmi veľký a ja dúfam, že sa nám podarí schváliť ambiciózny text pre tento výbor aj Európsky parlament. Napriek mnohým technickým problémom, napríklad číslo 130, pozmeňovací návrh chýbal v hlasovacom zozname. Ja, moje názory, aby sa e, členovia zdržali pri hlasovaní o tomto pozmeňovacom návrhu a to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, je to dôležitá správa kolegyne a kolegovia, pretože posielam delegáciu do Addis ABB, kde o financovanie rozvoja hlasovali sme pred dvomi týždňami na plenárke. Začneme hlasovať o e, správe o daňových únikoch. Kompromisný návrh 21 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. kompromisný návrh 25, to je na ďalšej strane. Kto za? Kompromisný návrh za, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kompromisný návrh 19, za, proti, kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa 25. 20, prepačte, 20 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 88, paragraf 3. Za, proti, to sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 8, za, proti, zdržali sa, príjma sa. 82, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Skontrolujeme to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 22. 22 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 97. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 28 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 24, kto je za, kto sa zdržal Oddelené hlasovanie 119 za. To 9, paragraf 6, pán Lúke, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, skontrolujeme, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, príjma sa. 114. Oddelené hlasovanie opäť za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. 120. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. 121. Za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. 27. Za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. 26 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamieta sa. 33, kto je za, kto je proti, zdržal sa, príjma sa. 30, kto je za, proti, zdržali sa hlasovania, príjma sa. 130. To, čo chýbalo na zozname, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Kompromisný návrh 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 131. Za, proti. Zdržali sa hlasovania. Zamieta sa. 137 za, proti. Skontrolujeme 137. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 82 za, proti. Zdržali sa hlasovania. Príjma sa. 144 za, proti, zdržali sa hlasovania, zamieta sa, kompromisy na 32 za, proti, zdržali sa hlasovania, príjma sa, preskočíme teraz až na 32, kompromisný návrh za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromisný návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Kompromisný návrh skontrolujeme. Končím hlasovanie. No, zamieta sa. Kompromisný návrh 2. Nie. Takže kompromisný návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa hlasovania? Zamieta sa. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa peťka, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. Kompromisný návrh 3. Za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Príjma sa. Osem. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 12. Za, proti, zdržali sa hlasovania, zamieta sa. 14. Za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa hlasovania, príjma sa. 15 za, proti, zdržali sa hlasovania, príjma sa. Skontrolujeme. 15 otvorom hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti. Zamieta sa 18. E, kompromisný návrh 9 za, proti, zdrža sa hlasovania, príjma sa 12 za, proti, zdržali sa príjma sa. Štvorka za, proti, zdržali sa hlasovania, príjma sa. Teraz niečo preskočíme. 29. Pozmeňujúci návrh 29. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdrža hlasovania? Ešte raz za 29. Proti? Kto sa zdržal hlasovania? No, skontrolujeme to. 29. Začínam hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Šestka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. Po, pozmeňujúci návrh 34. Nie najprv 31. 31, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Teraz 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Sedmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Opäť niečo preskočíme. Kompromisný návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Kompromisný návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijíma sa. Kompromisný návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa hlasovania? Prijíma sa. 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 51. Za proti, zdržali sa hlasovania, zamieta sa. 54 za, proti, zdržali sa hlasovania, zamieta sa. Opäť preskočíme na 64, si na 64 za, proti, zdržali sa hlasovania, zamieta sa. Dobre, skontrolujeme. Otváram hlasovanie o 64. Končím hlasovanie. Ah, hm, Zamietnuté. 65. Za. Proti. Zdržali sa hlasovania. Zamieta sa 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 67 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Amendment 72. 72, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 75. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme. Skontrolujeme 75. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Nevždy to dobre vidím, pretože všetci nezdvihnú ruky tak, ako treba. 76. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdrža hlasovania? No nie je to celkom jasné, takže skontrolujeme 76. Je to teraz jasné? Hej. Končím hlasovanie. Áno, je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Pozmeňujúci návrh 2, za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa. Trojka za, proti, zdržali sa hlasovania, skontrolujeme pozmeňujúci návrh 3, končím hlasovanie, zamieta sa. Dobre, teraz ikon. Takže tu nebudeme hlasovať. To, čo prišlo z ako všetko je pokryté pozmeňujúcimi návrhmi, takže môžeme prejsť k záverečnému hlasovaniu. Takže Začínam hlasovanie. Každý, prosím, hlasoval. Menujte hlasovanie. Každý hlasoval. Končím hlasovanie. Takže blahoželáme našej spravodajkyni, tieňovým spravodajcom. Bolo to veľa práce, ale naša pozícia bude ďaleko jasnejšia. Tiež odhlasovali sme o rôznych pozmeňovacích návrh, bol to troška chaos. No a ďakujem, že ste to e, s nami zniesli. Vyčkajte troška, čakáme pána Popovského do 18. hodiny. Prosím vás, vyčkajte. Chcem len vysvetliť. Pôvodne tu mala byť pani Mogherini, nemohla prísť, tak príde na niektoré z našich budúcich zasadaní. Budeme tu mať pána Popovského o 6. E, má problémy s dopravou, ale ako viete, minulý týždeň bolo veľmi dôležité zasadanie rady. Išlo o dôležitú otázku financovania rozvojovej pomoci, tak sa dozvieme o tom, čo všetko sa na rade udialo. Kolegyňa, kolegovia, navrhnem, aby sme sa stretli o 6.15, pretože pán Popovský práve pristál. Takže polhodinová prestávka, je to v poriadku. Prosím vás, vráťte sa na pána Popovského o 6.15. Tak nepíte príliš veľa kávy. 6.15, prosím.